30. A ďalším bodom programu je správa pána Christiana Predu, ktorá sa týka fóra na vysokej úrovni o účinnosti pomoci. Preto dávam slovo na 4 minúty pánovi spravodajcovi Predovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, štvrté, fórum na vysokej úrovni sa uskutoční v Bruseli, kde bude mať medzinárodná spoločnosť možnosť preformulovať svoje záväzky voči tomu, aby pomoc fungovala lepšie a podporoval sa rozvoj. Sú tu samozrejme vysoké očakávania eh, z hľadiska tohto stretnutia, o ktorom dúfame, že teda skutočne bude predstavovať vysokú ambíciu pre pre VTO v najbližších rokoch. Existuje tu viacero víziev, ktoré sú pred nami. Nedávne vyhodnotenie Parížskej deklarácie a, um, pre, a agenda z AKRI o účinnosti pomoci poukazujú na to, že sme na správnej ceste pretože tieto prostriedky sú kľúčové. Avšak sú tu niektoré krajiny a niektoré krajiny, ktoré sú príjemcami, k, kde by sa situácia trošku spomalila. Posledná štúdia komisie poukazuje na to, že keď členské štáty uplatňujú e, kódex e, pre lepšie prezdelenie prostriedkov. To by zabezpečilo extra 6 miliard prostriedkov ročne Druhá výzva, ktorá sa týka takisto aj tej prvej, je politického charakteru. Potrebujeme, potrebujeme v Buzane preukázať veľmi silnú politickú voľu a naozaj silné európske politické liderstvo, aby sme preukázali, že existuje možnosť poskytovať pomoc lepším spôsobom, rozvojovú pomoc lepším spôsobom a efektívnejším spôsobom. Taktiež je treba zabezpečiť alebo dodržiavať tie princípy efektívnosti rozvojovej pomoci, ale takisto takáto spolupráca musí vziať do úvahy, že sa svet mení, vznikajú tu noví donory, takisto musíme sa sústrediť viac aj na súkromných e, sponzorov a darcov, takisto je tu dôležitá spolupráca juh-juh a podobne, čiže musíme sa trochu aj inak dívať na rozvoj pomoc, než doteraz sme sa dívali. Takisto musíme vytvoriť aj nové partnerstva tak v Busane a musíme vziať do úvahy jednoducho rôzne podmienky, z, za ktorých sa pomoc poskytuje. V mojej správe práve poukazujem na to, čo je potrebné urobiť, aby sa pomoc e, zlepšila, aby sa efektívnosť zlepšila, e, či si to vyžaduje nejakú demokraciu navyše, alebo či je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi darcami a príjemcami, či je potrebné zvýšiť transparentnosť poskytovania pomoci, takisto či je potrebné odstrániť fragmentáciu alebo zlepšiť vizibilitu a viditeľnosť účinnosť pomoci. Taktiež vítam aj oznámenie z komisie zo 7. septembra, kde sa vlastne komisia vyjadrila e, z stanoviska pre, pred konferenciou v Busane, kde viac menej zaujíma také stanovisko ako aj ja. Takže Európska únia má dôležitú úlohu pri ochrane medzinárodnej agendy v, v rámci rozvojovej pomoci. A cez Paríž a Akru teraz prechádzame k Busanu a nesmieme zabúdať na to, že pomoc Európskej únie tvorí viac ako polovicu celej rozvojovej pomoci vo svete a preto je pre nás veľmi dôležité bojovať eh, proti chudobe a to musí byť jednou z ústredných úloh Európskej únie, pretože pre nás je táto naozaj jedinečná príležitosť podporovať rozvojovú spoluprácu. Preto je na Európskej únii a členských štátoch eh, otázke eh, rozvojovej pomoci, aby sme preukázali, že my sme schopní prijať tú ambicióznu pozíciu v Busane. Teraz je na rade, aby zabezpečila posledné prípravy pre toto fórum. Ja verím, že moja správa predstavuje dobrý základ toho, aby sa do toho mohli zúčastniť všetky členské štáty z hľadiska zvyšovania efektívnosti rozvojovej pomoci a zvyšovania demokratickej povahy pomoci. Musíme pripraviť eh, príslušné partnerstva tak, aby ciele pomoci boli eh,

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najskôr mi dovolte, aby som pogratulovala môjmu kolegovi Kristianovi Predovi k tejto správe, ktorá prichádza v, pri, eh, v správnom čase eh, pred e, fórum v Busane. Myslím si, že si musíme stanoviť e, dôležité ciele a musíme zlepšiť naše nástroje. Ja vítam, že táto správa počerkuje, že je dôležité mať trans, znaviš, e, znaviš, zvýšiť pardon, transparentnosť jednotlivých aspektov a, a rešpektovať paragraf 15 a myslíme si, že táto pomoc musí byť efektívna a, a trvalá. Čo sa týka Hetrix Network pre e, štátne lokálne e, spoločenstva, za 9 rokov sa v Tanzánii dospelo k zníženiu e, umrtnosti detí o 9 Takže rovnako musíme ale v plnej miere e, aplikovať e, Európsky kódex. Ďakujem veľmi pekne. Pán Salastra. Teraz pán Korte Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať e, pánovi Dan Preda za túto správu. Um, určite podpora rozvoja uh, je bojom proti chudobe a takisto je to boj za ľudské práva. Európska únia takto pôsobí medzinárodne na oboch týchto frontoch a podpora by mala byť eh, prvotnou prioritou eh, našej politiky podpory rozvoja. No a teraz je veľmi dôležité um, vyjadrovať jednotný postoj, vyjadrovať ambiciózny postoj ktorí budú reálne podporovať krokmi všetky zainteresované štáty. Je potrebné zabezpečiť transparentnosť a efektívnosť podpory um, uh, orientovanej na krajiny, kde chceme pomôcť s odburávaním chudoby. A takisto je potrebné podporiť uh, slova dostatočnými financiami. No a uh, zároveň je potrebné pamätať na vytváranie určitých partnerstiev, povedzme juh-juh, respektíve trojuholníka. No a v Španielsku sa domnievame, že um, efektívnosť pomoci musí byť neoddeliteľným prvkom poskytovania pomoci. Teda uh, ja by som chcel eh, podpo- po- požiadať eh, komisiu o podporu tohto návrhu a takisto o podporu účasti občianskej spoločnosti na procese rokovania, uh, ako aj hodnotenia efektívnosti pomoci. Ďakujem. Grazie. Ora la parola. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán komisár Pibax. Um, prezident, uh... Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, ja si myslím, že v prvom rade musím poďakovať eh, pánovi spravodajcovi Dan Predovi za vynikajúcu správu. Aj keď eh, dnes publikum priamo v tejto sále nie je nejaké veľmi veľké, ja si myslím, že eh, sa oplatí zdôrazniť, že táto téma je veľmi dôležitá, ale že nám ešte stále zostáva veľa práce aj po konferencii v Busane. Ja by som chcel povedať, že v delegácii Európskej únie budú traja zástupcovia za Európsky parlament, čo rozhodne posilní jednotnosť nášho hlasu, ale zároveň by sme chceli dosiahnuť e, výsledok v podobe jedného konkrétneho dokumentu. Je tu totiž niekoľko víziev, ktoré musíme vyriešiť. V prvom rade treba reagovať na e, deklaráciu z Paríža a deklaráciu z Akry a E, musíme sa zhodnúť na tom, čo vlastne chceme dosiahnuť. A ako povedal pán spravodajca, my ako komunita darcov e, nemáme celkom jasné indikátory tejto pomoci, čiže musíme v prvom rade potvrdiť deklaráciu z Paríža takým spôsobom, aby sme mali e, určité zábezpeky, že z tej podpory, ktorú poskytujeme, vyplyne reálny, reálny rozvoj. Pretože naše ciele vážená pani poslankyňa Záborská napríklad povedala, že treba, povedať, treba pomôcť ľuďom, aby si pomohli sami. A e, preto je e, účinnosť pomoci takým dôležitým parametrom, pretože e, tu treba naozaj skúmať to, či pomáhame tým ľuďom, aby si mohli pomáhať. My jednoducho chceme nielen deklarovať nádherné priority, ale chceme, aby ten proces reálne prebiehal, aby mal reálne výsledky. Druhá, druhá záležitosť sa týka nových darcov. Ono totiž sa e, situácia mení, pretože ja to poviem z môjho pohľadu, keď som ako komisára pre zodpovednosť za rozvoj. Čína, India a ostatní aktéry, e, ktorí v podstate vstupujú na toto pole e, podpory rozvoja e, nefungujú takým spôsobom ako tie klasické darcovské krajiny doteraz. E, nezaujímajú sa až tak o, alebo teda nemajú až e, taký, alebo teda nemajú rovnaký názor na efektívnosť pomoci ako my. A my si myslíme, že je potrebné dospieť k nejakému spoločnému chápaniu celého tohto procesu. Dobre, možno nebudeme mať všetci rovnaký cieľ, ale musíme všetci pristupovať k tejto otázke transparentne, pretože ak nebudeme transparentní, tak sa môže stať, že um, nie, že nepomôžeme krajine, ale e, možno urobíme aj presný opak. E, takže um, efektívnosť alebo účinnosť pomoci musí zohľadňovať aj fakt, že sa mení e, svet a že darcov je viac, sú noví darcovia a darcovia prístupujú k darovaniu iným spôsobom než my. Ďalej treba prihľadať na to, že sa verejnosť pýta, čo sme touto pomocou dosiahli. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme veľmi transparentne pristupovali k využívaniu finančných prostriedkov. Ja si myslím, že existujú možnosti, ako e, dať istú garanciu, aj keď isté peniaze, možno sa nimi aj plitvá, ehm, ale sú určité parametre, ktorými možno deklarovať, že tie peniaze majú zmysel, že sa zachránili deti, že e, deti chodia do škôl, že sa budujú, povedzme, domy pre, e, pre e, chudobné rodiny a tak ďalej. Ale um, bo pri tomto všetkom uh, treba zvyšovať transparentnosť. No a zostáva pred nami tiež úloha uh, istej garancie, že aj my robíme všetko preto, aby tá podpora a pomoc boli účinné. Um, jedna vec je um, samozrejme rokovať takto medzi nami, ale druhá vec je v oktobri rokovať, na konci oktobra rokovať so všetkými členskými štátmi o spoločnom programe. My um, e, tu ide v podstate o koordináciu. A my vieme, že slabou stránkou koordinácie je, že áno, my vieme, že potrebujeme niečo zmeniť, ale existuje určitá hybnosť, ktorú je veľmi ťažké prekonať. Takže my sa v podstate nachádzame v určitom cykle e, pomoci pre, danú, pre, pre určitú krajinu a ukazuje sa, že koordinácia niekedy nestačí na to, aby sme zmenili povedzme niektoré ciele alebo, alebo pozmenili to nastavenie. Takže e, ono sa to napríklad e, videlo pri Južnom Sudáne. No a teraz jednoducho si musíme klásť vyššie ambície. Vtedy sa ukázalo, že ani tá koordinácia nedosiahla to, čo sme chceli. Takže ak existuje nejaký plán rozvoja pre danú krajinu, tak my si musíme sadnúť a dohodnúť sa a povedať si, že musíme dosiahnuť synergiu, hej, povedzme nejakých 6 miliard eur, ktoré spomína spravodajca vo svojej prezentácii. To sú peniaze, ktoré e, jednoducho nemôžeme si ich dovoliť vyplýtvať. E, my um, ak uh, využijeme tie prostriedky efektívnejšie, tak uh, to nebude znamenať pre nikoho väčšiu príťaž. No a my sme minulý rok uh, v Istambule boli na konferencii o mileniach rozvojových cieľoch a tam sa v podstate ukázalo, že je možné a je veľmi potrebné hovoriť aj s novými darcami, hovoriť s krajinami, ktoré povedzme v tejto oblasti sú nové. No a v roku 2015 nám uplynie, uplynie termín e, pre jeden mileniový cieľ, takže si myslím, že to je vec, ktorá nás môže tlačiť dopredu a ja som veľmi rád, že v tejto správe e, bolo spomenuté, že EÚ by mohla byť novým lídrom, ako e, bola aj v Akre. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Uzatváram diskusiu, hlasovať sa bude zajtra, tak ako v všetkých ostatných správach o 12.30. A mm, budeme pokračovať v schodzi zajtra o 9. hodine.